demokracie v sociálnych vzťahoch. Preto tu v Európskom parlamente by som chcela vysloviť svoju solidaritu s bojom e, pracujúcich s touto nespravodlivosťou. Ďakujem týmto, končím procedúru minútových prejavov. Dali sme možnosť kolegom e, prehovoriť, ak mali záujem. Chcem sa poďakovať i pánu komisárovi, že s nami zostal až do takéhoto okamžiku. Všetkým vám želám príjemnú cestu domov, pekný večer. Zajtra pokračujeme o 8.30 v našom zasadnutí. Ďakujem vám za vašu prítomnosť.